podľa článku 6 e, rokovacieho poriadku obnovenie e, povolenia pre glyfozát a prvý dostane slovo Giovanni Lavia, spravodajca, nech sa páči. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia. Dnešná diskusia nebola uh, zakomponovaná na program schôdze na dnes, ale chcem pripomenúť, že som chcel zabezpečiť konfrontáciu v rámci tejto aule o takejto veľmi dôležitej téme, ktorá sa týka ľudského zdravia, takisto aj živočišného zdravia a životného prostredia. Som teda rád, že táto diskusia sa mohla konať teraz pred všetkým. Ja som sa zúčastnil na veľmi intenzívnej diskusie ktorá sa týkala tejto otázky na Európskej komisii, obnoviť eh, znova otázku glyfosátov ako zásadnú tému, hlavne vzhľadom na normatívu v rámci nariadenia o eh, trhoch s fitosanitárnymi produktami. Eh, v júni 2016 vyprší autorizácia používať tento produkt, ako veľmi dobre viete. Toto je selektívny produkt a v súčasnosti ich je zabezpečená e, registrácia čo najvyššieho objemu produkcie na globálnej úrovni a je tento produkt používaný na svetovej úrovni zo 77% poľnohospodárskej oblasti. Vy, e, výbor, ktorý tu zastupujem za Európsky parlament, e, kde predkladám jeho stanovisko, predložilo svoju námietku, e, ohľadom ktorej chceme teraz diskutovať. Chceme navrhnúť Európskej komisii, aby stiahla tento produkt z trhu, aby neobnovila povolenie používať glyfosaty a aby bol jasne stanovený časový harmonogram pre Hm, zavedenie koformulátov, ktoré by neboli používané na komerčné účely. Komisia by mala hm, v krátkom čase hm, pristúpiť k zadaniu nezávislého zhodnotenia používania glyfosátov na základe vedeckých štúdí, ktoré máme k dispozícii, ktoré sa týkajú práve možností karcinogénnych vplyvov tohto produktu na zdravie človeka. Pokiaľ ide o horizontálne vedecké údaje, e, toto všetko sú jasné indície. E, potrebujeme, na to, aby sme, potrebujeme to, aby sme lepšie pochopili, e, čo všetko toto môže spôsobovať a aby sme zabezpečili, že Európska komisia neobnovila toto povolenie v marci 2013 IRC, e Organizácia pre výskum rakoviny, povedala, že e, toto môže byť e, potenciálne karcinogénne pre ľudské zdravie. Môže to mať karcinogénny dopad na zdravie človeka a môže spôsobovať dokonca aj tumory na Eh, jednotlivým živočíchom. Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť následne v rozpore s týmto názorom eh, predložila hodnotenie ohľadom glyfosátov a nakoniec sa pridala k tomu záveru, že je možné, že tento produkt predstavuje naozaj eh, nebezpečenstvo vzniku rakoviny pre človeka a že aj eh, výsledky nezdôvodňujú to, že eh, by sa takto dialo v súlade s nariadením o emisiách fitosanitárnych produktov sa pristúpilo k ďalším krokom. Veľkou väčšinou e, sa hm, domnievame, že by sme mali aplikovať e, princíp e, prevencie, aby sme zabezpečili, že takéto substancie, takéto produkty, ktoré sú používané na trh, nemali škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo na zdravie živočichov či na životné prostredie. Pokiaľ ide o trh s fitosanitárnym produktom a agentúra, ktorá sa týmto zaoberá, táto tvrdí, že nič nezabraňuje eh, jednotlivým členským štátom aplikovať tento princíp prevencie, ak sú si istí, že tie rizika, ktoré fitosanitárne produkty eh, predstavujú, ktoré sa nachádzajú a používajú na ich eh, území, môžu mať práve takýto vplyv na zdravie človeka, ľudí alebo životné prostredie vzhľadom na nariad- vykonovacie narodenie komisie, keďže chceme zabezpečiť vysokú úroveň prevencie Eh, ľudského zdravia, tak eh, by jasne malo sa pristúpiť eh, k aplikovaniu týchto noriem. Chceme teda navrhnúť, aby toto nariadenie bolo zo strany Európskej komisie stiahnuté a chceme vyzvať EFSU, aby doplnila tento názor všetkými možnými vedeckými štúdiami. Pán podpredseda, výbor, ktorému predseda, vám ďakujem za to, že som sa mohol vyjadriť. Ďakujem. Za komisiu pani komisárka Jourova, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, chcem pripomenúť, že právo na preskúmanie sa týka otázky, či návrh vykonávacieho predpisu e, presahuje vykonávacie právoci, ktoré uplatňuje, e, upravuje základný zákon. A v tejto súvislosti chcem poukázať na to, že návrh vykonávacieho predpisu predpisu na obnovenie schválenia eh, autorizácie glyfosátu sa spracoval v súlade s ustanoveniami, ktoré na to upravuje eh, nariadenie 100, 1107 eh, z roku 2009 a z príslušnej ďalšej smernice, pardon, nariadenia z roku 2011 o komitológii. Teda neprekračuje to vykonávacie predpisy komisie. Služby komisie predložili návrh vykonávacieho predpisu stálemu výboru v súlade s právnym rámcom. Služby komisie teraz diskutujú s členskými štátmi o najlepšom spôsobe, ako pristúpiť k obnove e, glyfosátu a hľadáme riešenie, ktoré si získa najširšiu podporu medzi členskými štátmi. Súčasný návrh vykonávacieho predpisu teda pravdepodobne bude upravený a nemal by byť považovaný za rozhodnutie komisie. Vážené poslankyne a poslanci, predtým, než vyjadrite svoje pozície k tomuto návrhu uznesenia, chcela by som pripomenúť niekoľko dôležitých bodov, ktoré tu už zazneli keď sa o tom diskutovalo vo výbore pre životné prostredie. Návrh nariadenia obsahuje e, pevný záväzok zrevidovať schválenie, ak e, Európska agentúra pre chemikálie e, pracuje, respektíve prístupy ku klasifikácii, ktorá bude relevantná pre schválenie. Po druhé, komisia začala pracovať na formulácii súčasného návrhu aj keď súčasný návrh neumožňuje uvádzanie na trh týchto eh, produktov, ktoré obsahujú eh, glyfosát. Eh, po tretie komisia vyzvala priemysel, aby zverejnil regulačné štúdie, ktoré postupili podniky. A tu sa odvolám na list, ktorý komisár Kajtis poslal Task Force pre glyfosát služby komisie dostali odpoveď uchádzačov a teraz vyjasňujú podrobnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka za EPP. Výstupy Angelique Delahaye. Pán predseda, pani komisárka, drahí kolegovia, Najprv, eh, pokiaľ ide o formu, chcem povedať, že to je vykonávací predpis, eh, čiže to nebude mať žiaden právny dopad. Ja som však tiež znepokojená, ako aj ďalší občania a takisto a treba tiež pripomenúť, že poľnohospodársky svet momentálne sa nachádza v ťažkej kríze. Potrebujeme glyfosáty vo väčšine eh, rastlinnej výroby. Glyfosát je zásadný pre stratégiu eh, odstraňovania buriny Takže toto je jeden z malých produktov, ktorý e, poľnohospodárov zabezpečuje to, že to nebude mať dopad na e, ľudské zdravie a že to bude účinné. Potrebujeme niečo urobiť preto, aby táto e, blokačná situácia, ktorá sa nachádza medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, našla nejaké východisko. Potrebujeme také látky, kde my, kolegy z sme odhlasovali, Potrebujeme tiež rešpektovať jednotlivé normy a ďalej Európska komisia môže stále stiahnuť svoje povolenie. Chceme, eh, aby sme mali k dispozícii eh, analýzu zo strany Eriky na rok 2017. Za EPP som predložila pozmejúce návrhy, odmedzila som eh, schválené povolenia na určitý čas a takisto aj stiahnutie z trhu zo spoločného zoznamu z takých, medzi, takých, spomedzi takých látok, ako sú talabany a tak ďalej. A e, ja by som chcela takisto aj posilniť e, výskum, aby sme našli nejakú e, neškodlivú alternatívnu pre používanie glyfosátov. Takže chcem vám predložiť tento môj návrh. Ďakujem. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Kollegin. Sie haben... Ďakujem, kolegyňa. Máte tu modrú kartu. Kolegyňa Miliu, vám chce položiť otázku. Ste ochotná reagovať na modrú kartu? Miliu, Äh, Ďakujem, pán predseda. Äh, spomenuli ste niekoľko bodov, ktoré súvisia s glyfosátom a jeho používaním. Nevyjadrili ste sa k tomu, že samozrejme dovážame krmiva z tretich krajín a myslím, že to je tiež bod, äh, ktorý treba prebrať v tejto súvislosti. Ja teda položím tú otázku, či v dôsledku toho princípu ozretnosti práve z tohto dôvodu ehm, či by ste nemali eh, hlasovať vlastne proti eh, uplatneniu alebo používaniu glyfosátu aj v krmivách ako aj v potravinách. Ďakujem. Drahý kolega, dúfam, že som, pochopil na, e, že som pochopila na základe prekladu teda vašu otázku. Je potrebné, aby sme e, veľa viacej dlhobky diskutovali o tejto otázke predtým, než príjmeme nejaké definitívne rozhodnutie. Za sociálistov a demokratov má na minútu slovo Pavel Poc. Ďakujem, pán predseda. Na tejto veci je najsmutnejšie, že Európsky parlament vôbec musí podávať takéto námietky proti vykonávacím predpisom Európskej komisie. To je jednoducho hrozné. Možno by sme mali celý tzv. proces komitológie zrevidovať. Je to nezrozumiteľný rozhodovací proces, ktorý vzdialuje úniu občanom. Výrobcovia glyfosátu zvykli tvrdiť, že po používaní nezostávajú reziduá a je to klamstvo, pretože je ich plné životné prostredie, potraviny a aj my sami. V USA začne tento rok e, testovať úrad na kontrolu potravín a liečiv obsah glyfosátu v niektorých potravinách a naša, naše uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby postupovala bez záujme bezpečnosti európskych občanov takto tiež. Sme tiež presvedčovaní, že glyfosát nie je nebezpečný pre ľudské zdravie a vychádza sa z nejakých kľúčových, ale utajnovaných štúdií, ktoré financuje priemysel. Avšak Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny a desiatky a desiatky nezávislých vedcov stále viac prinášajú dôkazy, že glyfosát môže byť príčinou celého radu e, zdravotných porúch a teda je aj endokrinným disruptorom. Napriek tomu Európska únia chce bojovať s antibiotickou rezistenciou a nikto nevenuje pozornosť e, skutočnosti, že glyfosát alebo patentovaný ako antibiotikum a má potenciál zosilňovať vznik antibiotickej rezistencie. Predseda. Uh, za uh, eh, ECR pani Gerling, nech sa páči. Um, pani Gerling, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša skupina zamietne toto uznesenie, nebudeme zaň hlasovať. Mohla by som hovoriť veľmi dlho, o využívaní glyfosátu a aký je dôležitý pre polnohospodárstvo, ale nemáme na to čas. Takže budem sa sústrediť iba na to, čo ja považujem za e, chyby v e, uznesení alebo jej zlyhania. Uznesenie e, uvádza, že reziduá glyfosátu tu sa našli v pôde a vode. No áno, ale ako Nemecký e, spolkový inštitút pre e, štúdie rizika náš pohybovali sa v hodnote menej než 1% dennej akceptovateľnej eh, miery a našl, hovorí sa, že sa našli reziduá v potravinách. Opäť, toto nie je o e, nejakom nebezpečenstve, ale o riziku a tie úrovne sú eh, hlboko pod e, tým, čo je priateľné pre ľudské zdravie. Takže prečo e, je to také výrazné v tom uznesení, hoci je to úplne irrelevantné v bode J, sa hovorí tiež, že súčasný návrh e, neobmedzuje používanie. To nie je pravda, pretože návrh e, nariadenia hovorí, že regulačné opatrenie na e, identifikovanie nejakých spoločných vzorcov sa majú hľadať. Je to teda už v tom návrhu nariadenia. Čiže predtým, než sa vôbec zamyslíme nad používaním glyfosátu a jeho hodnotou, musíme si vyjasniť fakty. A ak hovoríme o princípe obozretnosti, tak opäť princíp obozretnosti, tak ako je zakotvený v legislatíve EÚ, má e, upraviť prípady, kde neexistujú vedecké e, odporúčania. V tejto e, súvislosti je množstvo vedeckých odporúčaní a to je práve ten problém, že si musíme vybrať medzi odporúčaniami EFSA a EIEC a neviem, prečo by sme sa mali odkláňať od toho, čo nám odporúča EFSA. Ďakujem. Za ALDE, e, pán Gebrandy. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som práve zistil, že teraz sa koná verejná rozpráva na plenárke. Na túto tému som rád, že som si to overil tak narýchlo. Povedzme jednu vec jasne. Aký je to postup, keď komisár potom, čo predloží povolenie, zasiela listy najväčším industriálnym gigantom v tejto oblasti a e, žiada od nich väčšiu transparentnosť. Áno, máme agentúru EFSA a máme silný e, rozhodovací proces v Európe. Opierame sa o agentúru EFSA, ktorá má dosť jasné vyjadrenia a na základe toho sa naša politická skupina domnieva, že by sme sa mali orientovať podľa toho, čo hovorí EFSA. EFSA ale nehovorí nič o tom, koľko času, e, koľko rokov, e, na koľko rokov by sme mali predložiť povolenie na používanie. Čiže my ako liberáli sme predložili návrh, kde e, vyzývame komisiu, aby predložila používanie glyfozátu na maximum 5 rokov a aby zohľadňovala akékoľvek nové dôkazy počas tohto obdobia. Ak prídu dôkazy o tom, e, že glyfozát je nebezpečnejší, ako sme sa domnievali, v takom prípade by sa potom e, malo okamžite pozastaviť používanie glyfozátu. Tento pozmeňovací návrh sme predložili pred 5 minútami a dúfam, že ho vezmete do úvahy. Ja sa ospravedlňujem pani Gerling, pán Sany vám chcel dať e, modrú kartu. Ste ochotná na ňu o, odpovedať. Pán Sany, ak máte ešte stále otázku, nech sa páči, môžete ju predniesť. Ďakujem. Chcem sa spýtať pani Gerling jednu vec, to je vlastne súčasťou rozpravy. Keď je tu taký veľký odpor voči používaniu glyfozátu, i keď na globálnej úrovni poľnohospodárstvo využíva vlastne 50 celého objemu glyfozátov. Existujú nejaké alternatívy k tejto látke? Pani Gröling, nech sa páči. Ďakujem. Ak som pochopila správne túto otázku, pýtali ste sa na používanie glyfozátu. Vy ste hovorili o kokose alebo kokosovom oleji? Ja som to nepochopila z tlmočenia. Áno, veľa sektorov poľnohospodárstva používa glyfozát, nie len pestovanie kokosových paliem, ale aj bližšie e, veci v Európskej únii Používa sa tam veľa glyfozátov a niekedy sa vyvíja rezistencia a preto máme smernicu o udržiteľnom používaní, kde sa jasne hovorí poľnohospodárom, ako majú používať a aplikovať produkty ako glyfozát a ak zistia rezistenciu, tak sa tam hovorí, aké kroky presne majú prijať. Ja som si naozaj istá, že rezistencia sa dá riešiť. To nie je podľa mňa problém. Potrebujeme glyfozát. Ďakujem teraz v mene ľavice. Maria Kylönen, jedna minúta, nech sa páči. Pán predseda, podľa FC glyfosáty boli vyhlásené v marci 2015 za karcinogénnu látku. Máme na to už dôkazy, že je to endokrinný disruptor. Na základe niektorých údajov stačí týždeň na to, aby tento produkt sa vytratil z životného prostredia, avšak to nie je pravda, pretože máme aj ďalšie štúdia, ktoré hovoria o tom, že napríklad glyfosát, napríklad v HMPM, ktoré sa môžu dostať do zeme a do životného prostredia zostanú, hlavne v tých studenších krajinách, kde rozklad je oveľa pomalší a tým pádom glyfosát zostáva v pôde oveľa dlhšie ako v krajinách, kde je teplejšie podnebie a takisto to závisí aj od typy pôdy. Je potrebné, aby glyfosáty sa dostali aj z tých studenších krajinách čo najskôr zo životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem teraz za skupinu zelených. Martin Hoisling, 1,5 minúty. E, som rád, že dnes hovoríme o glyfozáte. Táto látka patrí do centra pozornosti pretože tu ide aj o jeden veľmi dôležitý európsky princíp, princíp prevencie. Sú tu podozrenia, ktoré ešte neboli vyvrátené. E, sú to podvodnícke organizácie a to sú veľmi závažné podozrenia, ktoré nemôžeme ignorovať. Stráca sa biodiverzita v oblastiach, kde sa používa glyfozát. E, používa sa na 40 plochy a za posledné roky sa zvýšilo používanie o 70 a teraz môžeme glyfozát nájsť už všade, v pive, v obili, aj v ľudských telách. A pani Gerling, mne je to jedno, Nemusíme hovoriť o hraničných hodnotách. Táto látka proste nepatrí do tela a do potravín, preto sa musíme zamyslieť nad tým, či by sme nemohli skúmať, aké sú alternatívne látky. A komisia má dlhé e, diskusné procesy a potom e, môžu predložiť návrh 15-ročného e, predlženia bez obmedzení. To znamená, že glyfozát potom bude môcť používať každý laik, aj pred žatvou a aj z ekonomických dôvodov, aby poľnohospodár ušetril, dajme tomu, 100 eur. No a položme si otázku, môžeme uprednostňovať takéto ekonomické záujmy nad ekologickými a zdravotnými záujmami? Táto látka nesmie dostať povolenie, predloženie povolenia na používanie. No a potom, pokiaľ ide o tú iniciatívu transparentnosti komisie, eh, prepačte mi, ale dodatočne o to žiadať, to, to je naozaj to, to je prejav úbohosti. Transparentnosť má byť aplikovaná stále. Modrá karta od pána Lízeho. Nech sa páči, ste ochotní e, zodpovedať otázku? Ďakujem. Pán Líze, máte slovo. Ďakujem, kolega Hojsling. Povedali ste, že komisia nenavrhla žiadne obmedzenia, ale teraz máme pozmeňovacie návrhy, napríklad od EPP, a tam presne sa hovorí o podobných e, obmedzeniach, ako ste vymenovali. Boli by ste ochotní podporiť takýto návrh? A keby takéto uznesenie bolo prijaté, glyfozát bude hneď e, zakázaný, ale potom možno sa začnú používať ešte jedovatejšie látky. To asi nechcete vy ako zelený. Pán Hojsling, máte slovo. Pán kolega, EPP urobila už veľký krok vpred. Myslím si, že naozaj je to dôležitý krok ale uvedomme si, neexistujú iba chemické alternatívy ku glyfozátu, pretože problémy, ktoré rieši glyfozát, sa na 90 dajú vyriešiť mechanickými zásahmi, napríklad ehm, vytrhávanie buriny, ehm, spôsoby orania a podobne. A preto si položme otázku, je potrebné naďalej glyfozát používať takýmto neobmedzeným spôsobom? Už som spomínal, tu by mal vstúpiť do hry princíp obozretnosti a prevencie. Dámy a páni, zvyčajne dávam iba jednu modrú, modrú kartu, ale teraz je taká ži, živá diskusia, že dáme ešte jednu e, ďalšiu možnosť na vznesenie modrej karty. Pani Ajúzo, môžete nám povedať, e, koľko stojí Eh, kilo tohto eh, produktu a koľko eh, toho môže spôsobiť a môže mať aký vplyv na skleníkový efekt? Pani kolegyňa, ja mám biofarmu, o ktorú sa sám starám a ukážem vám, aké alternatívy sa dajú používať, mechanické alternatívy glyfozátu. Moja farma mm, už 30 rokov prežíva bez glyfozátu, takže existujú alternatívy. Pani Gerling, ehm, vy ste boli na zozname rečníkov, nemôžem vám dať modrú kartu a teraz za FDD Eleonora Evi no, ďakujem pekne, pán predseda. E, táto diskusia je veľmi zaujímavá. Dnes je veľmi dôležité, aby sme hovorili vzhľadom na stredejšie hlasovanie o tomto probléme, o obnovení povolenia na používanie glyfozátu, ktoré bude zastavené. Bude to zastavené kvôli tomu, že nemôžeme obnovovať povolenie e, v súčasnosti, kde tie najväčšie e, vedecké agentúry sa nezhodujú prístupe k tomuto bodu je potrebné spolo- zabezpečiť spoločné rokovanie, aby sme našli spoločné stanovisko. Bez toho Európa nemôže sa vôbec zamýšľať nad tým, aby obnovila povolenie používať glyfosáty. E, tiež sme už povedali na tomto fóre, aké je nebezpečenstvo, e, pokiaľ ide o endokrínny disruptor, pretože aj Mekráka by sa mala ešte vyjadriť, to je ďalšia agentúra. E, v nasledujúcich mesiacoch by sme mali k dispozícii mať jej stanovisko. Ešte pred týmto stanoviskom nie je však možné, aby sme príjmali akékoľvek rozhodnutie hľadom obnovenia používania a povolenia na glyfosáty. Hlavne pokiaľ ide o vodné zdroje, ktoré majú tak vplyv na ľudské zdravie, kde sa glyfosát môže dostať, nemôže. To vzhľadom na to sa niečo robí. Ďakujem teraz Myrid McGuinness, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem kolegom za veľmi dôležitú rozpravu. Zaujímavú korešpondenciu som dostala na túto tému. Je tu veľká lobby, ktorá chce zakázať glyfozát. Samozrejme, rešpektujem všetkých, ktorí mi posielajú e-maily, ale v nedávnych dňoch som začala dostávať zasa aj e-maily od jednotlivých poľnohospodárov. Som veľmi rada, že prichádzajú nie od poľnohospodárskych organizácií, ale od jednotlivých poľnohospodárov a tými vysvetľujú, aký dôležitý je pre nich glyfozát, keď uh, m, praktizujú aj ekologickejšie poľnohospodárstvo a snažia sa znížiť emisie uhlíka a ochraňovať životné prostredie. Je veľmi ľahké vyzývať na zakázanie nejakej chemikálie, lebo chemikálie sa občania boja, ale musíme sa zamyslieť predtým, e, nad tým, čo presne tu máme pred sebou, aký problém. Máme tu dve odlišné vedecké hodnotenia, ale pozícia EFSA tam popisuje najmä rizika a hlavne Medzinárodná organizácia pre výskum um, analýzuje hlavne nebezpečenstva. Tu musíme rozlišovať. E, pozícia mojej skupiny EPP je veľmi umiernená. My chceme zabezpečiť, aby produkty boli bezpečné, ale nechceme hneď zákaz. Nechceme, aby sa predložilo povolenie na 15 rokov, chceme novú registráciu a chceme, aby komisia e, sledovala nové dôkazy ktoré sa objavia v najbližšej budúcnosti o používaní tejto látky. Takže počúvame všetky hlasy, ktoré lobujú e, za alebo proti glyfozátu. Ďakujem Karin Kadenbach, 1,5 minúty. Pán predsedajúci, pani komisárka, hovoríme o glyfozáte e, a označujeme ho dnes ako produkt PPP, fitosanitárny produkt, ale to nie je e, PPP produkt, je to produkt, ktorý e, zabíja rastliny. Nie je to iba herbicíd, pretože on nerozlišuje medzi burinou a kultúrnou plodinou. E, rozlišuje iba vtedy, ak kultúrna plodina je geneticky mutovaná, Monsanto napríklad. Čiže už sme sa asi dnes zhodli na tom, že glyfozát je schopný poškodiť ľudské telo, mm, či už ide o vyvolávanie rakoviny alebo zmenu hormonálnych funkcií. No a toto je naozaj riziko a musíme si položiť otázku, ako často sa vystavujeme tejto hrozbe, tejto látky. No a musíme si uvedomiť, že my sme konfrontovaní viacnásobne s glyfozátom. Ak sa zhodneme na tom, že je tu riziko a potenciál poškodzovania ľudského organizmu, tak potom musíme zabrániť predlženiu povolenia. Kolega Bogovič vám chce položiť otázku. Pani Kadenbach, e, príjmate otázku? Also, ich kann es nochmal auf... Können Sie mich hören, Frau Kadenbach? Ja, ist okay? Počujete, pani Kadenbach? Pán Bogovič, nech sa páči. Vážená kolegyňa, ja sám eh, pestujem ovocie a 25 rokov používam eh, glyfosát ako herbicid, ktorý sa najčastejšie používa v zahradkárstve. To, že ho používame, je v toho, aby sme sa teda opracovali k pravde. A ide, myslím, o to, že už 40 rokov sa používa tento produkt a Skonštatovalo sa, rečník je prerušený. Predseda. Pán Bogovič, prosím, e, dajte si slúchadlá. E, zmysel modrej karty je, aby ste položili e, kolegyni otázku a nie predniesli prejav, ktorý patrí do voľnej rozpravy. Pani Kadenbach nemôže na to zodpovedať, takže pokračujeme ďalej. V zozname rečníkov Kristel za nech sa páči. Panel WHO pre rakovinu eh, klasifikoval eh, glyfosát ako pravdepodobne karcinogénny a EFSA teda tu nevidí riziko pre človeka. To je veľmi odlišné posúdenie a eh, jadrom problému je, že tu teda máme dva rôzne hodnotenia a myslím, že je veľmi nebezpečné, bolo by veľmi nebezpečné, keby sme teraz predlžili e, schválenie na ďalších 15 rokov, ak e, tu sú dve tak odlišné e, posúdenia. A preto naozaj chcem vyzvať komisiu, aby zdravie ľudí bolo nad peniazmi. Glyfosát treba zastaviť, treba to preskúmať predtým, než dáme súhlas na ďalších 15 rokov. Možno bude potom ťažké nájsť alternatívy, ale musíme to najprv preskúmať, predsa nemôžeme jednoducho ignorovať VHO. Predseda, ďakujem a tým sa dostávame k voľnej rozprave KHDI a musím vám oznámiť, že je tu viac prihlásených, než by som tu stihol spočítať, takže nedostane každý slovo, prosím o zhovievavosť e, vzhľadom na to, že máme ešte ďalšie rozpravy naplánované. Ako prvá dostane slovo pani Michála Šojdrová. Ďakujem, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Hlasovala som za to, aby sa o tomto bode mohla viesť rozprava, pretože som presvedčená, že občania by mali vedieť, o čom hlasujeme a posudzovanie povolovania chemických látok, ktoré sa používajú v polnohospodárstve a majú vplyv na ľudské zdravie, je zásadnou prioritou a som presvedčená, že aj prioritou pre Európsku komisiu, ktorá o tom prioritne rozhoduje. A je teda zásadnou prioritou pre členské štáty, preto som si vyžiadala e, stanovisko ministerstva polnospodárstva životného prostredia Českej republiky, ktoré, bol, ktoré, bolo, e, ktoré boli konzultované, zúčastňovali sa toho procesu a odporúčili, aby sme ako poslanci podporili stanovisko Európskej komisie. Ja budem hlasovať za pozmeňovacie návrhy Európskej ľudovej strany, e, ktorá ktoré majú prioritu hľadisko bezpečnosti. Navrhuje sa napríklad skrátenie povolenej doby na 7 rokov. Ďakujem. Ďakujem. Na jednu minútu Klára Ochenia de Garcia. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa mi byť vhodné, aby sme mali túto diskusiu, pretože sú tu určité neistoty a potrebovali by sme to vyjasniť. Zdá sa mi byť vážne, že tu sa hovorí zo strany niektorých kolegov, že rôzne agentúry majú rôzne názory. Nie Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť EFSA je našim hlavným potravinovým orgánom a ktorý povedal, že nie je žiadne riziko, pokiaľ ide o aktívnu látku. Takisto aj Federálny úrad pre zhodnotenie rizika v Nemecku povedal to isté. Takisto aj úrad eh, pre eh, vyšetrovanie, eh, pre výskum eh, rakoviny eh, to isté. Avšak eh, vieme veľmi dobre, že ide o produkt, ktorý je veľmi používaný pre polnohospodárov, avšak to nie je ten hlavný argument. My musíme použiť iný argument, či veríme našej agentúrie pre potravinovú bezpečnosť, ja radšej budem veriť, ako neveriť. Avšak ak sú pochybnosti, tak je potrebné ich vyriešiť, avšak tie rôzne rozkoly nie sú vhodné. Na minútu Richard Ashworth. Vážený pán predseda, parlament má povinnosť zabezpečiť, aby verejné potraviny boli bezpečné a aby sa riadne e, spravovalo životné prostredie. Túto zodpovednosť musíme brať veľmi vážne. Na druhej strane musíme zabezpečiť aj to, aby rozhodnutia, ktoré príjmeme, boli proporcionálne rizikám a nebezpečenstvám a musíme si uvedomať následky týchto rozhodnutí v prípade glyfosátu produkt, ktorý je schválený eh, agentúrou EFSA, je bezpečný a nie sú nejaké okamžité náhrady. Eh, čo by sa dosiahlo, um, bolo by potrebné vrátiť sa k tradičným mechanickým um, krokom a naozaj môžem iba nesúhlasiť s tým, čo tu zaznelo na margo tých mechanických postupov. Uh, v dôsledku toho by sa teda zásadne zvýšili náklady pre toto odvetvie, ktoré už je vo veľmi ťažkej situácii, čiže musíme sa nechať viesť faktami a nie emóciami a uh, vyzývam komisiu, aby obnovila toto schválenie. Predseda, ďakujem. E, teraz na minútu Mariana Peter. Lijepo, gospodine predsjedniče. Međunarodna agencija za istraživanje raka uvrstila je glifosat u kategoriju... Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny charakterizovala glyfosát ako pravdepodobne karcinogénny. Metaanalýza epidemiologických štúdií pracovníkov, ktorí používali glyfosát vo svojej práci, ukazuje, že, expoz- že teda je tu väčšie riziko e, lymfomov a e, firmy sa snažia skryť riziko glyfosátu e, pre naše zdravie, pretože chcú predať GMO, ktoré sú kompatibilné s, s aplikáciou glyfosátu a myslím si, že rozhodnutie predložiť schválenie používania glyfosátu sa dá urobiť iba rešpektujúc princíp obozretnosti a po konzultácii s expertami, ktorí hovoria, že analýza glyfosátu a jeho účinkov na ľudské zdravie sa dá urobiť do roka, uvedomujem si, že rozsah škôd glyfosátu rešička bola prerušená. A teraz e, na minútu Rones Rope. Ačiū pirmininkė. Europos komisija. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia nie je pripravená zmeniť súčasnú situáciu okolo glyfosátu, preto Európsky parlament môže zohrať veľmi dôležitú úlohu. Komisia sa správa, ako keby sa nič nedialo a dokonca zabúda na škandály e, súvisiace s nemeckým pivom napríklad a vôbec sa neobáva e, toho, že glyfos, teda vedecký výskum ukazuje, že glyfosát môže byť škodlivý pre ľudské zdravie. E, myslím, že ešte príliš neskoro, e, že ešte príliš skoro z, úplne zakázať glyfosát. E, po, sektor polnospodárstva je v kríze a ak zakážeme glyfosát, tak sa veci pre farmárov ešte zhoršia. Preto si myslím, že najlepšie by bolo, keby sme dnes predlžili uh, licenciu na glyfosát na niekoľko rokov a aby sme sprísnili e, pravidlá, ktoré upravujú používanie glyfosátu. Napríklad by sme mohli zakázať používanie glyfosátu tesne pred zberom a, alebo žatvou. A mali by sme hľadať alternatívy. Ďakujem. Ďakujem, pán Rope. Týmto sa končí voľná rozpráva KHDI a za komisiu na ktorú tu bolo smerovaných mnoho otázok. Dostane slovo pani komisárka Jorova, nech sa páči. Vážený pán predseda, poslankyňa a poslanci, eh, chcem zopakovať, že to, o čo v tejto rozprave ide, je, či eh, vykonávací, návrh vykonávacieho mm, predpisu prekračuje právomoci komisie eh, definované v zákonom zákone a ako som už povedala, Návrh vykonávacieho predpisu na obnovenie schválenia glyfosátu je konzistentný s relevantnými nariadeniami. Komisia je teda toho názoru, že to spadá do jej vykonávacích právomocí a služby komisie budú naďalej diskutovať s členskými štátmi o tom, ako najlepšie pristúpiť k obnoveniu e, schválenia glyfosátu e, v snahe nájsť riešenie, ktoré si získa čo najširšiu podporu členských členských štátov. Návrh vykonávacieho predpisu preto pravdepodobne bude pozmenený. Ďakujem. Äh, Ďakujem. A teraz ešte raz Giovanni Lavia na dve minúty. Nech sa páči, pán spravodajca. Grazie, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé eh, chcem zdôrazniť užitočnosť eh, tejto diskusie, ktorú sme dosiahli na eh, tomto fóre za prítomnosti všetkých kolegov, aby sme sa mohli vyjadriť každý z nás. Aké máme naše stanovisko? Vidíte, že sú tu stanoviska, ktoré sú dosť odlišné v rámci Európskeho parlamentu, tak ako to ozrejmil no, aj výbor pre životné prostredie. Teraz by sme mali sa snažiť nájsť tie možné riešenia. Vypočuli sme si v tejto sále aj návrhy niektorých pozmejúcich návrhov zo strany rôznych politických skupín, ktoré by mali byť eh, zvážené eh, na základe požiadavok eh, eventuálneho obnovenia alebo stiahnutia povolenia o používaní tohto produktu pokiaľ tento produkt eventuálne predstavuje karcinogénne účinky a dopad na ľudské zdravie. Musíme si všetci uvedomiť a musíme byť rozumení, že tento produkt ktorý je používaný v poľnohospodárstve je, a jeho otázka v budúcnosti je veľmi dôležitá. Tak ako to povedali niektorí kolegovia, je potrebné, aby bol nahradený mechanickým používaním, čiže mechanickým alebo manuálnym nahradením takými technikami, ktoré by boli bezpečnejšie, avšak ktoré podkopú konkurencieschopnosť nášho poľnohospodárskeho sektoru. E, zajtra budeme hlasovať e, alebo pozajtra na túto tému. Je potrebné sa na tým vážne zamyslieť. Na druhej strane tu máme ďalší prvok, ktorý vyvstal a ktorý zdôraznil úlohu Európskej agentúry pre potravinovú bezpečnosť. Sú technické nástroje, ktoré má k dispozícii Európska únia, tak e, ako to povedala socialistická kolegyňa pani Aguilera Určite je to nástroj, ktorý máme k dispozícii a ktorý, ktorému by sme mali dôverovať a veriť e, tomuto našemu hodnoteniu. Inak e, na tie agentúry, ktoré máme k dispozícii v rámci Európskej únie, nám neposlúžia na nič. Ďakujem. Ďakujem, pán Lavia. A na záver tejto rozpravy e, predložil Výbor pre životné prostredie návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Týmto je